po ukončení rozpráv. No a ďalším bodom tejto rozpravy je bod Nepal. No a ako prvý dostávajú slovo autory a pani Geringer de Odenberg na 1,5 minúty ako prvá. Ďakujem, pani przewodniczący. E, Benjamin... Ďakujem, pán predsedajúci. Benjamin Franklin kedysi povedal o americkej ústave, že E, ústava nikomu nezaručí šťastie, len jeho e, alebo usiluje o ne. E, príprava nepalskej ústavy sa naťahuje a hlavní, hlavní účastníci nie sú pripravení, politické strany nie sú pripravené na kompromis, vrátane maoistickej komunistickej strany. Na druhej strane spektra E, e, mimoštátnych organizácií. 13 miliónov e, občanov žije v obrovskej chudobe, v alfabetizme, negramotnosti. Vyzývame Nepal, aby neplýtval tie výdobytky, ktoré sme získali mierovou dohodou, ale aby podporoval vznik novej ústavy, ktorá nielen bude definovať ľudí, povinnosti ľudí, ale takisto bude znamenať pokrok a rozvoj demokracie v Nepále. Ako e, poslankyňa z krajiny, ktorá má e, bolavú históriu, dobre rozumiem tomu, čo sa deje v Nepále. E, ústava Nepálu umožní zblížiť sa k šťastiu. Nezaručí ho. Ďakujeme. Teraz má na minútu slovo kolega Tenak. Vážený pán predseda, nestabilita e, Nepálu nás neprekvapuje vzhľadom na zmeny, ktoré za posledné 10 ročia v krajine prepe, prebehli. E, monarchia, ktorá bola nasledovaná absolutizmom e, maoistov, ktorí prevzali vládu pred dvoma rokmi, veľmi bojovali proti svojim oponentom Bohužiaľ, naďalej e, Nepál trpí, je tu podvýživa, nezamestnanosť. Toto uznesenie ukazuje, naznačuje aj násilie a týranie. Potrebujeme opatrenia, ktoré sú dobré pre zmierenie a potrebujeme spravodlivosť. Treba poskytnúť základnú humanitárnu pomoc, pretože Eh, riskujeme, že v, Nepa, v Nepale eh, štát zlyhá a takéto riziko si nemôžeme v juhovýchodnej Ázii dovoliť eh, vzhľadom na bezpečnosť tohoto regiónu. Ďakujeme pán kolega Tenok. A teraz na dve minúty pán Romeva Irueda. Ďakujem, hovorím namiesto svojho kolegu Jim Lambertsa, ktorý, ktorá, ktorá sa nemohla zúčastniť je e, vedúcou delegácie pre túto krajinu. Chcela povedať asi nasledovné. Je jasné, že za posledné roky sa v Nepále udiali mnohé pozitívne zmeny za zložitých podmienok. Bohužiaľ, e, a neprekvapuje to, pri tomto e, rozvoji vidíme nedostatky v implementácii a aj zlyhanie v prípade lehoty, ktorá bola stanovená pre návrh ústavy princípy demokracie ľudských práv takisto. Teraz e, sa e, ústavnoprávny výbor e, dohodol na predlženie o jeden rok. Takisto plán na poslednú chvíľu viacerých bodov. Myslíme si, že je veľmi dôležité, že táto možnosť, ktorá môže viesť k, k, k, práv, k ústavnému orgánu, nie je ešte stratená potrebujeme lepší rozvoj. Sú tu možnosti na výrazné zlepšenie využívania obnoviteľných energií, ale investície bez stability budú zložité. Právny štát a demokracia musia byť pevne zakotvené. Integrácia bývalé, bý, bývalých majistov je surna. Musí to byť signál naozajstného pokroku pre demokraciu. Myslíme si, že Medzinárodný výbor vrátane Európskej únie musí poskytnúť praktické opatrenia. Ak pokrok e, nebol podniknutý, ako už bolo povedané, e, Nepál urobil pokroky a e, podporujeme ten spomínaný plán. Takisto si myslím, že pokr- politický pokrok e, dáva možnosť rozvoju krajiny aj občanom. Ďakujem kolegovi e, Iruedovi a ďalší je pán Preda. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Situácia v Nepále e, je zlá, násilie v tejto krajine rastie. Takže aby sme posilnili zmierovací proces na národnej úrovni, pod e, občanskom konflikte, ktorý trvá už 10 rokov a kon, skončil sa iba v roku 2006 a ktorý zabil 13 tisíc ľudí, myslíme novú ústavu. Táto poskytne právny rámec pre politický život v Nepále, ak podporíme demokraciu a ľudské práva. Preto si myslím, že politické strany by mali rokovať bez nejakých predbežných podmienok na tom, ako sa urobí ústavodárne zhromaždenie. Ako správa OSN hovorí, justičný systém sa musí posilniť preto, aby sa našlo mierové riešenie na tieto konflikty. A v neposlednom rade politická nestabilita má zlý vplyv na sociálny a ekonomický život v Nepále, čo je jedna z najchudobnejších krajín na svete a bez stability nemáme prosperitu. Ďakujem. Ďakujeme kolegovi Predovi. A ďalším je kolega Higgins na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Zvrhnutie feudálnej monarchie v roku 2006 bol veľký krok vpred pre Nepálčanov. Bola to, boli to masové kroky pracujúcej triedy a strednej vrstvy a dosiahli toto víťazstvo masívnou mobilizáciou e, ľudí. Je ale jasné, že teraz e, po vytvorení kapitalizmu a pravicovej vláde táto revolúcia sa nedostáva nikam ďalej a ohrozuje sa ekonomická kontrola a privilégium v, e, v tejto spoločnosti v Nepále. 50 Nepalčanov, je tam 25 miliónov ľudí, žije v absolútnej chudobe. 16 z nich e, je podvyživených, milióny sú bez pôdy, bez elektriny, je tam e, veľká negramotnosť a korupcia. Komunistická strana urobila množstvo chýb tým, že išla do koalície v roku 2006 so stranami z pravého spektra, ktoré chcú dosiahnuť politickú moc a zachovať ekonomické vzťahy, čo znamená pokračovanie chudoby, pretože e, tu bola tá negatívna alebo nesprávna teória, že treba zaplatiť za socializmus Eh, generálny štrajk tohto roku jasne ukázal, že pracujúca trieda chudobní chcú sociálnu transformáciu a systém, ktorý ich dá, dá budúcnosť, ktorá ich zbaví chudoby. Strany, ktoré musia reprezentovať masy, zmenia nepalskú spoločnosť a bude to eh, jasné líderstvo. To znamená, že sa skončí koalicizmus a že sa zabezpečí demokratická kontrola. Takéto demokratické programy umožnia sociálnu transformáciu v Nepále a bude to tiež nádej pre milióny e, chudobných v Číne a v Indii. Čiže nezávislosť pre národné skupiny v Nepále, ktorých práva sa musia rešpektovať. Ďakujem, pán kolega Higgins. A ďalší Rečník je kolegyňa Švar- Šarke na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Po 10 ročí občianskej vojny sa v roku 2006 podpísala mierová dohoda, ale krajina je menej mierová ako predtým. Politický boj vyústiuje do politickej nestability a bráni reformám, ako je napríklad Ústava pre republiku, ktorej lehota sa musela pre- predlžiť o ďalší rok, ale aj reintegrácia je e, maoistov je ohrozená. Nepal má veľký ekonomický potenciál a môže zabrániť chudobe, ale stabilita je preto podstatná. Zodpovednosť systém, voči systematickému porušovaniu práv, toto treba zabezpečiť, týka sa to štátnych síl a OSN by malo zohrávať úlohu v tomto procese, hlavne pokiaľ ide o účasť na medzinárodných ozbrojených sílach v Nepale samotnom práca komisie, ktorá pracuje na eh, únosoch a rehabilitácii, by mala vyústiť do zodpovednosti za minulosťoch, ale aj smerom do budúcnosti. Strany, ale aj vláda by uh, E, mali prestať zasahovať do, do trestného vyšetrovania a mali by zabezpečiť ústavný proces. Takisto by sa mal ratifikovať štatút e, Medzinárodného súdneho dvora musíme podporiť snahu nepalskej vlády o riešenie a integráciu bývalých maoistických bojovníkov do ozbrojených síl alebo bezpečnostných síl a nájsť riešenie pre tých, ktorí nemôžu byť integrovaní. Európska únia e, sa musí, revi- musí dozerať e, nad zákazom e, zbraní alebo nástrojov, ktoré sú dovážaných do Nepálu v súvislosti s uznesením, ktoré bolo prijaté touto inštitúciou. Ďakujem. Ďakujem pekne, milá kolegyňa Šáke. Vy ste bola posledná predstaviteľka autorov a teraz rečníci v mene politických skupín a ako prvá kolegyňa Basesku na jednu minútu. Už ďakujem pekne. Aj napriek tomu, že občianská vojna skončila už v roku 2006, po desiatich rokoch, tak hospodárska sociálna situácia v Nepáli je stále veľmi náročná. Bez stability Nepál sa nemôže rozvíjať tak, ako jeho susedia, napríklad Čína. E, tá aliancia 22 antimaoistických strán nemohla e, v stanovenom termíne v maji 2010 zmeniť situáciu v krajine. No a preto si myslím, že je vítané o rok predlžiť mandát ústavnoprávneho výboru. No je veľmi dôležité, aby v Nepáli eh, bol zradený parlament a eh, zaručili sa zásady právneho štátu a stabilita Nepálu veľmi nebezpečná pre ňu sú, nebezpečné pre ňu sú extrémistické postoje. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Basesku. A teraz na jednu minútu kolega Žiobro. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Situácia v Nepáli nás už veľmi dlho znepokojuje. V roku 1958 sa uskutočnili prvé voľby, avšak demokratické riešenia ehm, dlho neprežili. V ostatných rokoch sme svedkami istého pokroku. V roku 2006 bola podpísaná mierová dohoda, ktorá ukončila e, občianskú vojnu. Neskôr v roku 2008 sa uskutočnili voľby do ústavného zhromaždenia, ktoré splňali medzinárodné štandardy. Avšak teraz sa e, vidíme zmenu situácie. Rozhodnutia, ktoré sa týkajú aktivít a činnosti, ktoré mali rozšíriť právomoci ústavno-právneho zhromaždenia sú krok správnym smerom. Členské štáty a celá EU mali podporiť snahy, ktoré by obnovili mier a stabilitu v tejto krajine. Musíme tiež myslieť na ľudské práva a práva kresťanov, ktoré sa často porušujú. Ďakujem pekne, pán kolega. A ako ďalší, respektíve rečníkov s pripravenými príhovor by som chcel požiadať, aby nečítali tak rýchlo, pretože od určitej rýchlosti sa ten obsah trošku stráca. No a ako ďalší dostáva slovo kolega Čarnecký na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ja vám teraz nič neprečítam, ja vám poviem niečo pomaly a zo srdca, aj keď ehm, nezvyknem hovoriť pomaly. Situácia v Nepale sa, sa le, zlepšuje. Paradoxne aj napriek eh, posledným udalostiam. Nepál však urobil len prvé kroky na veľmi dlhej ceste. Občianská vojna eh, má nepriaznivé dopady na celú krajinu. A len teraz zazrali tu nádej tú iskierku nádeje. No a Európsky parlament môže veľmi výrazne prispieť k demokratizačným procesom v krajine, avšak nesmieme zabúdať na to, že politické sily v tejto krajine sú veľmi špecifické a, a ich vízie, vízia reforiem je veľmi, uh, veľmi zvláštna. Sú to maoistickí komunisti, eh, ich názory sú skutočne uh, zvláštne. No a teraz dostáva slovo kolegyňa Korhola. Vážený pán predseda, po desiatich rokoch občianskej vojny medzi e, armádou kráľa a maoistami dokázali vyjednať mierovú zmluvu. Nebolo to o výťazoch a porazených, bolo to veľmi ojedinelé. Maoisti e, Eh, nemohli, maoistom nemohla komuniko- komunikovať ar- armáda, len, len eh, jednotlivé politické strany. V celej krajine naďalej eh, vlád, vládne nepokoj. Ide o to, ako sa kontroluje armáda, ktorá by mala byť kontrolovaná demokraticky. Ide o to, aby tí niekdajší maoisti boli integrovaní do armády aj ďalších zložiek kraj, e, Organizácie spojených národov. Národy by sa mali zaoberať situáciou s ľudskými právami v krajine. Treba poďakovať tým, ktorí sa zasadili o riešenie problémov, ale v konečnom dôsledku ide o to, aby tí, ktorí majú moc, e, dokázali vyriešiť problémy a aby mali situáciu pevne v rukách. Ďakujeme pani kolegyňa Kretu. Ďakujem pokiaľ ide o napätie a násilie v tejto krajine, rada by som spomenula jednu z najbolestivejších e, otázok, problémov, a to je chudoba. Obyvateľstvo musí zápasiť naozaj so zložitými životnými podmienkami, sprevádzanými politickou nestabilitou a neexistujúcim eh, ekonomickým rastom. Táto krajina sa nachádza medzi dvoma veľmi dvoma rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami Čínou a Indiou, ale e, vzhľadom na situáciu v krajine e, Nepal ekonomický rast nevykazuje. Tretina obyvateľov e, žije pod, pod hranicou chudoby, je tu veľká miera negramotnosti, inflácia, nedostatok energií, ceny potravín sú vysoké, takisto humanitárne problémy, takže by sme sa mali politicky i konkrétne zamerať na pomoc e, tejto ekonomike a obyvateľstvu. Ďakujem. Ďakujeme pani v Kretu. A teraz e, pán kolega Deva. Um, Mal som to šťastie, že som sa z Nepálu nedávno vrátil a treba pochopiť jedno. Menovite, že nepálsky politický proces je veľmi zraniteľný, ale napreduje je však veľmi nerozumné podľa mňa zo strany e, pokračovania politického procesu bez odzbrojenia maoistov. Pretože maoisti odmietli zúčastniť sa na politickom procese a, a zmene vlády, odmietajú sa však odzbrojiť. Nemôžete predsa rozbehnúť politický proces, kde máte tu ozbrojených ľudí, ktorí sa odmietajú vzdať svojich zbraní kým toto e, e, je, na, je cieľom obav, musíme na oboch stranách e, dosahovať, aby bolo v dlhodobom záujme všetkých zúčastnených za pomoci EÚ, že sa odzbroja, sadnú si za rokovací stôl a vytvoria akýkoľvek formu spoločnej zjednotenej vlády. Ďakujeme pán kolega Deva a posledný, poslednou Eh, je pani eh, v tejto eh, procedúre, keď je pani Thunstein. Ďakujem. Po dlhé roky som žila v Nepále. Bolo to v čase, keď Nepálčania vyvíjali úsilie zmeniť politický systém v krajine. Bolo to pred 20 rokmi a vtedy som bola dosť optimistická optimistkou. Bohužiaľ ukázalo sa, že tento proces je oveľa väčšou výzvou, než by ste si predstavili. Krajina má veľmi starobilú, bohatú kultúru, ide o veľmi nábožensky založených ľudí, sú to mierumilovní ľudia. Hovoríme o ekonomickom potenciáli krajiny, ale potenciál vlastne neexistuje. Je to krajina bez eh, prírodných zdrojov. Veľmi často sú tu zemetrasenia, záplavy. Napriek tomu krajina vyvíja úsilie, ale je medzi dvoma veľmi zložitými susedmi geograficky. A ak politicky a finančne krajine nepomôžeme, tak by mohla e, dopadnúť alebo ísť cestou tibetskou, čo by bolo pre nás všetkých veľmi tragická strata. Ďakujeme, pani kolegyňa. A teraz na záver pán komisár Dali. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Zablokovanie nepalskej politiky je zdrojom obav a komisia sleduje situáciu veľmi podrobne. 20. maja 2010 bola lehota pre vytvorenie novej ústavy. Je pozitívne, že ústavná kríza sa skončila tým, že sme vlastne predlžili tento mandát o rok. Ale dôležité témy stále nie sú vyriešené a ohrozujú tento proces, ako napríklad charakter federálnych štruktúr, integrácia bývalých maoistických bojovníkov a integrácia dvoch armád. Ešte stále je tu vysoké riziko, že krajina by sa mohla dostať do začarovaného kruhu nestability. Dve témy, čiže napísanie ústavy a integrácia maoistov e, sa stále komplikujú. Kým tu nebude skutočná vôľa ani e, tie posledné udalosti nebudú stačiť. Pokiaľ ide o ľudské práva, je pozitívne, že mandát pre úrad Vysokého komisára pre ľudské práva v Nepále sa, jeho mandát sa predlžil na ďalších 12 e, mesiacov. Ľudské práva sú monitorované a poskytuje sa vzdelávanie a pomoc štátnym inštitúciám a občianským spoločnostiam tak, ako to bolo rozhodnuté v Nepále v roku 2005. Nedávna smrť e, premiéra GP Koiralu Ehm, nástroje um, ehm, politického vládnutia sú neisté a konsenzuálny líder, ktorý by mohol vyriešiť rozpory a byť predstaviteľom tohto procesu, tohto mierového procesu vpred, eh, sú ohrozené. Európska únia má kľúčovú úlohu, musí pomôcť Nepalu v týchto ťažkých časoch. Viacero vyhlásení z misií, ako aj vyhlásenia vysokého zástupcu pre ľudské práva boli nedávno vydané a vyzývajú všetky e, strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Európska únia je pripravená podporiť nepalskú vládu a čeliť výzvam. Európska únia by mala byť pripravená pomáhať v procese, ktorý napomôže trvalému mieru. Európska únia a jej členské štáty predstavujú 50 rozvojovej pomoci, ktorú Nepál získava. Komisia prispieva k mierovému procesu tým, že podporuje e, nepalský trust premiér 6 miliónov eur minulý rok a 22 miliónov e, eur je naplánovaných na rok 2011. Takže fond bol alokovaný pre zaintegrovanie bývalých maoistických bojovníkov je čoraz dôležitejšie zabezpečiť, aby Nepálčania, ktorí eh, očakávania sa zvýšili po mierových eh, hnutiach v roku 2006, dostanú tú dividendu mieru, na ktorú čakajú. Vážený pán predseda, vážení poslanci, práca s členskými krajinami EÚ znamená, že komisia je odhodlaná pokračovať vo svojej snahe, či už sú diplomatické, politické alebo rozvojovo orientované, aby sme prispeli k stabilnému, demokratickému a mierovému Nepálu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Dalí. No a na záver rozopravy bolo predložených 6 návrhov uznesení od socialistov EPP, eh, e Zelených, ECR, GUE, NGL a liberálov. Rozprava je týmto ukončená, no a hlasovanie sa uskutoční po ukončení nasledujúcej rozpravy. No a eh, teraz nasleduje téma popravy v Líbii a ako prvý dostáva na jednu minútu slovo kolega Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja osobne nikdy som nezaujal nejaké pevné stanovisko k trestu smrti, ale eh, malo by, mal by sa používať len v tých najvážnejších prípadoch eh, po náležitom a spravodlivom